vážení mm, predsedovia politických skupín, vážení poslanci, vážení členovia komisie. Je pre mňa eh, veľkou eh, cťou predniesť nedopreho pred eh, touto snemovňou znova. V januári som uzavrela svoj príhovor tým, že európska kríza, pardon, že hospodárska kríza Európsku úniu skúša a dnes som tu aby som prehovorila na záver nášho predsedníctva. A e, môžem znova zopakovať, že vážnosť situácie a e, hĺbka výzvy a e, komplikácie, ktorým čelí naša únia, nesmieme podceňovať. Ja som to už povedala na začiatku nášho predsedníctva. Nemali by sme znižovať len pre toto očakávanie od dánskeho predsedníctva, ale mali by sme jasne povedať, o čo ide keď sa Európska únia snaží z tejto krízy dostať von. Počas uplynulého mesiaca Európska únia musela prijať zásadné rozhodnutia, ktoré budú predstavovať základ e, štruktúry Európskej únie v budúcnosti na roky až 10 ročia. Úloha to nie je ľahká, pretože únia, ktorá je takáto komplikovaná, rôznorodá ako tá naša, Eh, je vždy veľmi veľa faktorov, ktoré treba zvážiť. Ale nesmieme nikdy strácať zo zretela kľúčové hodnoty, naše eh, základy eh, ekonomické, aj spoločenské, naše sny a nádeje do budúcnosti o únii, ktorú chceme odovzdať našim deťom, nesmieme nechať zabudnuté. A preto e, si musím pripomenúť inšpirujúce slova prvého kancelára západného Nemecka Konrada Adenauera, ktorý svojho času povedal, že jednota Európy e, bola snom niektorých, stala, stala sa nádejou mnohých a teraz e, možno jeho výrok doplniť, že ide zároveň o nevyhnutnosť pre všetkých. Tieto slova sú možno dnes ešte platnejšie než dnes a v súčasnosti tá Európa je naozaj potrebná. My, ktorí zastupujeme európske inštitúcie, cítime povinnosť. Cítime povinnosť nájsť riešenie, ktoré posunie Európsku úniu vpred a vieme, že toto riešenie dlhujeme našim občanom. Keď som tu bola v januári, tak som hrdo vyhlásila, že som vo svojom srdci Európankou uplynulých 6 mesiacov ma len utvrdilo v mojej viere v európsky projekt. Verím v naše inštitúcie, našu spoluprácu a našu spoločnú a nerozdielnú zodpovednosť. Ak sa budeme snažiť posilniť solidaritu, rast a prosperitu, tak e, je to úloha spoločná. E, musíme hľadať spoločné riešenia pre vzájomné problémy. A presne o toto sa naše predsedníctvo snažilo. My sme sa snažili zabezpečovať solidaritu, rast aj prosperitu spoločne. Vzali sme si na svoje plecia úlohu e, potvrdiť, že Európska únia ešte stále funguje a ešte stále dokáže našim občanom ukázať reálne výsledky. Nechali sme sa im pritom inšpirovať niekým, ktorého všetci poznáme. V roku 1950 vyhlásil, že e, Európa sa nevybuduje hneď ani podľa jednotného plánu. Európa sa bude e, budovať konkrétnymi krokmi, e, ktoré povedú k faktickej solidarite. Bol to samozrejme Robert Schumann a následná história Európy a európskej integrácie tieto jeho slova na 100% potvrdila. Ja si myslím, že v Šumanových slovách sa skrýva nepochybná pravda. Naša únia je založená na e, kameňoch solidarity. Niektoré sú menšie, niektoré sú obrovské, ale kameň po kameni a tehlu po tehle sme posilňovali za tie roky tú našu solidaritu medzi sebou vzájomne. A toto podľa mňa je práve podstatou Európskej únie práve na tejto podstate sa snažíme pracovať. Postupovať centimetr po centimetri pri e, budovaní solidarity, rastu pracovných miest, zelenej ekonomiky a bezpečnejšej Európy. Toto boli práve priority dánskeho predsedníctva. Ale priority bez konkrétnych výsledkov by boli len prázdnymi slovami. A ja sa domnievam, že Európa za uplynulý mesiac skutočne ukázala, že vie aj konať. Minulý týždeň na Európskej rade bol schválený kompakt pre rast a tvorbu pracovných miest a ide o vyvrcholenie snahy nášho predsedníctva. Tento kompakt nerieši všetky problémy Európy, ale je to svetelko v tme pre mnohých európskych občanov, ktorí pociťujú tvrdé dopady hospodárskej krízy. Pre tých, ktorí sú mimo trhu práce, pre tých, ktorí nemajú príležitosti pre tých, e, pre ktorých budúcnosť je nejasná, vrátane našich mladých, predstavujeme cestu vpred. Je to výsledok našej neustálej snahy podporovať rast a tvorbu pracovných miest v Európe, ale táto naša práca tu nekončí. Musíme neustále dbať na to, aby sa tento kompakt pretavil z kusu papiera do reálnych opatrení. Musíme zabezpečiť, aby európske štáty, parlament, komisia a rada nasadzovali opatrenia, ktoré sú v tomto kompakte zahrnuté. My sa nachádzame v situácii, kedy poprvýkrát v histórii Európskej únie e, nemôžeme predpokladať, že budúce generácie si budú žiť lepšie vo vyššej miere prosperity a bezpečnejšie než my. A toto na našich pleciach zanecháva obrovskú zodpovednosť za podmienky, v ktorých budú žiť naši občania teraz aj v budúcnosti. A práve toto bolo prioritou nášho predsedníctva. Ja by som chcela e, zdôrazniť niekoľko výsledkov, ktoré sa podarilo dosiahnuť. E, pod e, hlavičkou dynamickejšej Európy dánske predsedníctvo presadzovalo dynamickejšie opatrenia v oblasti výskumu a rozvoja, infraštruktúry a jednotného trhu. My sme sa snažili tieto opatrenia zaviesť na rozbehnutie rastu a tvorby pracovných miest a zvýšenia inovácií. A myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť historický kompromis na Európskej rade v otázke reformy patentového systému, pretože po viac než 30 rokoch rokovaní sa zdá, že by predsa e, mohli podniky začať šetriť na patentoch v Európe a sú to úspory, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest. My zatiaľ sa nezhodneme vo všetkých prvkoch tohto kompromisu, ale som si istá, že dokážeme ďalej pracovať ako spoluzákonodarcovia na vytvorení takého systému, ktorý bude prospievať našim podnikom. Ďalej sme posunuli činnosti v oblasti roamingu. Náklady na roaming sa znížia, čo bude ďalej predstavovať zníženie nákladov pre E, pre hospodárske subjekty a podporí rast. Ďalším výsledkom je nariadenie o európskom systéme štandardizácie, e, ktoré by malo modernizovať jednotný trh. Ďalej sme dosiahli e, dohodu o fondoch pre rizikový kapitál a na podporu podnikateľov. Ide o Ehm, systém podpory mladých podnikateľov, nových podnikateľov, ktorý takisto je zameraný na rozbehnutie hospodárskeho rastu v Európe. My vieme, že jednotný trh je jedným z najväčších úspechov Európskej únie a na to, aby sme využili jeho plný potenciál, ho musíme neustále modernizovať a rozvíjať. Ďalším veľkým cieľom nášho predsedníctva bolo zabezpečiť um, zodpovednejšiu Európu potreba e, finančnej konsolidácie a lepšieho dohľadu je e, veľmi pálčivá, ak chceme e, aj v budúcnosti pristupovať k financiám zodpovedne. A počas dánskeho predsedníctva sa rada zhodla na tzv. dvojbalíčku a tu pôjde o opatrenia pre eurozónu a o posilnenie spoločných pravidel, ktoré povedú k tomu, aby e, členským štátom e, neboli len tak prepáčené príliš vysoké dlhy. A mm, ja by som chcela teraz apelovať e, na to, aby tento balíček bol schválený za cyperského predsedníctva aj týmto parlamentom, aj radou. Ďalej sme presadzovali um, smernicu, ktorá sprísni dohľad nad bankami a mala by zabezpečiť, aby sa kríza z roku 2008 neopakovala a tiež e, pracujeme na tom, aby členské štáty presadzovali štruktúrne reformy s väčším nasadením. Ukončenie prvého kola tzv. európskeho semestra je rozhodujúcim krokom smerom k zodpovednejšej Európe. Všetky tieto výsledky pomôžu zvýšiť dôveru vo finančný systém Európy a ja nepochybujem o tom, že tieto opatrenia zameriavajúce sa na dohľad povedú aj k politickej, politickej zodpovednosti, aj k lepšej finančnej disciplíne členských štátov. My sa ďalej snažíme optimalizovať budúci európsky rozpočet, optimalizovať ho tak, aby viedol k rastu v Európskej únii a takisto sme minulý týždeň na rade podnikli veľmi významný krok E, v tomto smere. A tu by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu a jeho poslancom za konštruktívnu spoluprácu v celom tomto procese. My sme rozhodne presvedčení, že musíme e, smerovať viac prostriedkov do oblastí, ktoré podporujú rast. Je to napríklad výskum, e, veda, energetická efektívnosť, celená ekonomika. Toto by mali byť priority pre Európsku úniu. Ehm, štáty, ktoré teda opatrenia, ktoré zvyšujú e, tvorbu pracovných miest a rast, boli mantrou dánskeho predsedníctva za uplynulých 6 mesiacov a ja by som chcela povedať, že minulý týždeň e, rada e, toto odhodlanie potvrdila. Prechod na zelenú ekonomiku, ako iste viete, bol jednou z najväčších politických priorít dánskeho predsedníctva a ja úprimne vítam dohodu o smernici o energetickej účinnosti. Ide o skutočne prelomový moment, pretože e, táto smernica vyžadovala veľmi veľa trpezlivosti a tvrdej práce na všetkých stranách. A ja by som chcela poďakovať všetkým v tomto parlamente, ktorí pomohli pri dosiahnutí tohto významného mílnika. Bez vás by sa nám to nikdy nepodarilo. Táto smernica o energetickej účinnosti je kľúčovým krokom v rámci našich snách premeniť Európu na konkurencieschopnú nízkouhlíkovú ekonomiku a zvýšiť našu energetickú bezpečnosť v jednom kroku. Táto smernica e, vytvorí až 100 tisíc nových pracovných miest v Európe a zabezpečí, že sa Európska únia priblíži ku svojmu cieľu e, úspory e, spotreby energií o 20 do roku 2020. Ja si myslím, že to preto je vynikajúci výsledok nášho predsedníctva. Chcela by som e, oceniť e, nasadenie, trpezlivosť a ochotu podstupovať kompromisy zo strany Európskeho parlamentu na tejto ceste k zelenej e, ekonomike. Vaše, váš neustály záujem o ozeleňovanie ekonomiky budeme aj v nasledujúcich rokoch potrebovať a pod všetkým týmto stojí naše odhodlanie urobiť z Európy Európu zodpovednejšiu a zelenšiu, ale popri tom všetkom nesmieme zabúdať na bezpečnosť. Dánske predsedníctvo do, dosiahlo niekoľko matateľných výsledkov aj v tejto oblasti. My sme uh, udelili Srbsku uh, štatút kandidátskej krajiny, otvorili sme rokovania s Čiernou horou a uh, tieto kroky prispejú k stabilizácii Západného Balkánu a upokoja tamojšiu politickú dynamiku. Takisto sme zaviedli e, nové elementy do balíka o azyle, čím by sme chceli prispieť k jednotnejším pravidlám udelovania azylu v členských štátoch. Takže vážené dámy a vážení páni, spoločne s Európskym parlamentom a komisiou sa nám podarilo uzavrieť mnoho dôležitých úloh a ja dnes s radosťou môžem oznámiť, že sme dosiahli významné dohody ale len vďaka štruktúrálnej spolupráci v rámci európskych inštitúcií medzi vami, Európskym parlamentom, vami, Európskou komisiou a samozrejme štátmi, teda radou. My e, všetky e, naše výsledky e, prenášame aj na vás a myslíme si, že svedčia o tom, že komunitárna metóda funguje. My zohrávame rôzne úlohy. Každá naša inštitúcia má rôzne právomoci a e, takisto rôzne záujmy a je mi jasné, že parlament a rada nebudú vždy zdieľať rovnaký názor. E, horúca diskusia o právnom základe hodnotiaceho mechanizmu Schengenu je takýmto prípadom, ale dúfam, že naše rokovania za uplynulých 6 mesiacov, ktoré boli poznamenané veľkou flexibilitou a ochotou zhodnúť sa na kľúčových otázkach a e, takisto pre, e, bol preukázaný, bola pre, bolo preukázané veľké odhodlanie presadzovať hodnoty Európskej únie. Budú takto pokračovať aj v budúcnosti a e, bude sa nám aj naďalej dariť budovať ducha našej spolupráce a kooperácie v Európe tehličku po tehlička, kameň po kameni. A dúfam, že to povedie k spoločnému rastu a Domnievam sa, že by sme mali neustále počúvať ambície, ktoré vyjadruje naša spoločnosť. Ja si myslím, že práve týmto sa naša únia odlišuje a práve týmto je ten náš sociálny model jedinečný. V tento model ja verím. Domnievam sa, že vďaka nemu naše ekonomiky dosiahli úspech za uplynulé roky a e, že by sme ho mali zachovať aj v budúcnosti. Európa sa e, z tejto krízy dostane, ale ja si nemyslím, že je potrebné na to opustiť náš sociálny model. Práve naopak. Práve naopak. My by sme mali naše krajiny previesť týmto búrlivým morom krízy a neohroziť pritom základné hodnoty, ktorým je solidarita, záchranné sieťa, rovné príležit- rovnosť príležitosti pre všetkých. Komplikované rozhodnutia ktoré budeme musieť prijať dnes a zajtra, by nemali byť e, v rozpore s princípom solidarity. Práve naopak. E, my robíme všetky opatrenia na to, aby sme zachovali ten náš spôsob života, európske hodnoty a európsky spoločenský model. A budeme to aj naďalej robiť e, prostredníctvom jedného základného princípu, a to vzájomnej spolupráce. Odpovedou na tú súčasnú výzvu je viac Európy a nie menej. A toto bol základný princíp dánskeho predsedníctva počas celého jeho trvania. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Torning Schmidt. Teraz sa za komisiu pán predseda Barozo. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani predsednička, ste poslanci, poslanky, nechcel by som sa poďakovať pani Torning Schmidt a celému jej týmu, predovšetkým ministrovi Vamenovi, za angažované a dynamické predsedníctvo. Program predsedníctva sa nazýval Európa v práci. Myslím, že treba povedať, že skutočne ste z tomuto heslu dostali. Snažili ste sa prispieť k zabezpečeniu stability Európy v týchto ťažkých časoch. Predovšetkým vám chcem zablahoželať, pani predsedníčka, za vašu osobnú angažovanosť za to, že ste sa zaviazali podporovať zelenú agendu a rast. To sú oblasti, v rámci ktorých vaša krajina Dánsko je veľkou inšpiráciou pre veľa nás v Európe a aj pre zvyšok sveta. Výsledky tejto práce sú z veľkej časti reflektované v záver záveroch rady a pokrývajú celú mieru aktivít Európskej únie. Odkedy sme hovorili o výsledkoch Európskej rady a samitu, v rámci tohto príhovoru sa teda obmedzím iba na pár konkrétnych príkladov. Dovolte mi začať hospodárstvom. Takmer sa nám podarilo završiť druhý európsky semester. Udiala sa vážna práca, pokiaľ ide o návrhy komisie vo vzťahu k jednotlivým krajinám. Ja som spokojný s koncensom, ktorý sa podarilo dosiahnuť. Táto práca však nemôže byť oddelená od našej agendy programu, pokiaľ ide o ekonomický rast, ako to komisia celkom jasne povedala, rast sa dá znamenať iba kombináciou prísnejších reforiem a zacielených investícií. Táto rastová dohoda nám teraz ukázala, že to skutočne takto je a vydlažuje to cestu odhodlaným krokom zameraným na rast. Preto obzvlášť oceňujem konštruktívny spôsob, akým návrhy ohľadne pilotných projektových bondov, pokiaľ ide o dopravu, energiu a telekomunikáciu, ako aj infraštruktúru, boli vykonané. Som skutočne rád, že sa nám podarilo dosiahnuť finálnu dohodu, pokiaľ ide o návrh Rady komisie budeme stimulovať infraštruktúru na európskej úrovni a takisto sa budem snažiť dosiahnuť dohodu, pokiaľ ide o ten dvojbalíček TUPE, ktorý je kľúčovým prvkom na, v kontexte snah Európskej unie, pokiaľ ide o posilnenie dohľadu hospodárskych procesov. To bude prezentovať prvý krok, pokiaľ ide o implementáciu jednotlivých prvkov fiskálnej dohody. Čiže vítam prístup rady a dúfam, že parlament a aj cyperské predsedníctvo dospejú k zhode pred koncom tohto roka. Rovnako dôležitý je náš pokrok na finančných trhoch, finančných službách. Dohoda by sa mohla dosiahnuť na našich návrhoch, pokiaľ ide o jednotnú platobnú zónu. Snažíme sa zaznamenať veľký kľúčový pokrok, pokiaľ ide o e, ratingové agentúry a bankový sektor. Pokiaľ ide o zdaňovanie bankových transakcií, tam nie je podpora zo všetkých členských štátov. Bohužiaľ, videl by som to, aby sme začali rokovania a posilnenú spoluprácu zo strany všetkých členských štátov, ktoré by chceli takúto iniciatívu podporiť. Je to veľmi dôležitý krok smerom vpred. Veď znovu sme si uvedomili za ostatné týždne a mesiace, že tak v Spojených štátoch amerických, ako aj v Európe, vrátane v niektorých hlavných bankových inštitúciách, že postupy, ktoré priniesli krízu, ešte stále neboli vykorenené z tohto finančného sektora. Ešte stále sme tu konfrontovaní s obchodovaním ktoré je nekalé a toto jednoducho už musíme zastaviť. Je konečne na čase, aby daňovníci skutočne museli podporovať takéto nekalé obchodovania tým, že to budú na to doplácať. Vážený pán predseda, vážená pani predsednička, dámy a páni, stení poslanci, poslankyne. Vzhľadom na ťažké rokovania, pokiaľ ide o navrhovanú smernicu o energetickej účinnosti, je to prvý dôležitý krok, aby sme dosiahli tú úroveň 20 úspor do roku 2020. Komisia považuje, že výsledky, ktoré dosiahneme, nám umožnia, aby sme dosiahli dve tretiny z celkových úspor energetických z toho pôvodného návrhu komisie. Takže my vítame to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, ale treba povedať, že ďalšia práca na to, čo sme dosiahli cieľ 2020, ešte je pred nami. Som skutočne rád, že sa podarilo dosiahnuť dohodu o roamingu 3. To je príklad legislatívy, ktorý je v prospech občanov a spotrebiteľov. Toto nariadenie vstúpilo do platnosti 1. júla tým, že sme stanovili prach na roaming a týmto sme urobili konkrétny krok smerom ochrane spotrebiteľov proti nejakým trastom v tejto oblasti. Európa by mala byť takýmto štandardným príkladom a preto, dosahuj, preto sa teším, že sa nám podarilo štandardizovať tento systém, aby sme zabezpečili zlepšenie situácie v tejto oblasti. Zároveň si myslím, že tie všeobecné prístupy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť na úrovni smerníc, ako sú napríklad rizikové E, rizikové fondy a podobné oblasti. Tam sa nám podarilo vytvoriť dobrý základ, aby sme dosiahli zhodu medzi e, jednotlivými inštitúciami. Dúfam, že sa nám to podarí dosiahnuť a získať podporu aj parlamentu a budeme v tejto práci pokračovať aj ďalej. Je veľmi potrebné, aby sme spomenuli aj e, európsky patent. Hovoríme už o tom celé 10 ročia podarilo sa dosiahnuť kompromis medzi zúčastnenými členskými štátmi, ale bohužiaľ to prichádza za cenu zrušenia veľmi dôležitých komunitárnych prvkov pôvodného komisijného návrhu. Uznávame veľké úsilie dánskeho predsedníctva v tejto dôležitej a ťažkej oblasti a ďakujeme vám týmto, ďakujeme za to, že ste investovali do toho toľko energie. Komisia si vyhradila svoje vlastné stanovisko a túto výhradu som ja sprostredkoval na rade predstaviteľov členských štátov. Budeme to musieť vyhodnotiť medzi jednotlivými tými inštitúciami Európskej únie a budeme spolupracovať aj s parlamentom. Vážený pán predseda, cení poslanci poslanky, kľúčový tým posledného semestra bolo úsilie, kde sme sa snažili pohnúť vpred viacročný finančný rámec. E, to, táto negociačná negociačný plán pripravil základ pre finálne štádium rokovaní pre cyperské predsedníctvo, kde chceme dosiahnuť um, zásadné, zásadný pokrok. Dámy a páni, chcem povedať, že komisia si uvedomuje a budeme apelovať, aby sa v plnej miere rešpektovali inštitucionálne stimuly všetkých inštitúcií. Bola to komisia, ktorá trvala na tom v rámci prípravy Európskej rady a aj v rámci príjmania záverov rady. Diskusia ohľadne MMF sa teraz dostáva do rozhodujúceho štádia. Chcel by som povedať, že komisia Ehm, považuje za dôležité, že tu ešte stále nie sú určité konkrétne prvky, aspoň z nášho uhla pohľadu v niektorých oblastiach. Berieme do úvahy, že sa urobila už doteraz veľmi veľa práce, ale predsa len budeme obhajovať svoje vlastné návrhy aj za ďalšieho predsedníctva. Myslíme si, že je teraz už dôležitejšie, že európsky rozpočet je kľúčovým prvkom na to, aby sme dosiahli prostredníctvom investícií udržateľný rozvoj a zamestnanosť. Takisto som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť na novom finančnom nariadení. Chcel by som sa poďakovať jednotlivým zúčastneným aktérom tak na rade ako aj v parlamente, ktorí spolupracovali s komisiou. Viem, že sme prešli procesom veľmi dlhých rokovaní, ale finálne prijatie pred koncom roka finančného nariadenia nám umožní, aby sme správnym spôsobom implementovali všetky sektorálne programy e, finančného rámca. Pokiaľ ide o MMF, som presvedčený, že Rada a parlament za podpory komisie, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu do konca tohto roku. Európska únia potrebuje vyslať jasný signál, aby sme do konca tohto desaťročia mali silný rozpočet, pokiaľ ide o rast a kohéziu. Európska únia musí dať celkom jasne najavo, že je schopná urobiť ťažké rozhodnutia v ťažkých časoch. Vážený pán predseda, vážená pán predsednička, ctení poslanci, poslankyňa, pokiaľ ide o justíciu a súdnictvo, tam sme takisto zaznamenali dôležité zmeny, napríklad azylový balíček a ďalšie smernice. Rokovania takisto e, postúpili, pokiaľ ide o smernicu azyla, a pokiaľ ide o reguláciu výsto, takisto pripravujeme. Tieto však ešte nemôžeme označiť za uzatvorené. Predovšetkým je tu právny základ, pokiaľ ide o vyhodnocovací mechanizmus šengenského priestoru. Všetci si uvedomujeme, aká je táto téma veľmi citlivá, pokiaľ ide o komisiu, chceme riešenia, ktoré budú fungovať. Preto veríme spolu, spolu s týmto parlamentom, že potrebujeme šengenský vyhodnocovací mechanizmus, kde bude silná európska dimenzia. Sme presvedčení, že e, model vyhodnocovania zo strany vlád nefunguje, tak ako to bolo stanovené v roku 2011. Takže musíme sa uberať iným smerom. Pokiaľ ide o Lisabonskú zmluvu, voľný pohyb osôb je hlavným kľúčovým prvkom pre Európsku úniu. Ako som už povedal, Európska komisia nemôže považovať toto za finálny výsledok a budeme sa snažiť, aby sme našli lepšie riešenie. Vážený pán predseda, pani predsednička, stení poslanci, poslanky, nedovolte mi, aby som sa posunul externú dimenziu. Pokiaľ ide o vnútorné európske záležitosti, tieto musíme vnímať v širšom kontexte, v kontexte Európskej únie vo svete. aj napríklad v kontexte Rio plus 20, pokiaľ ide o udržateľný rozvoj. Našim cieľom, ktorý sme si stanovili, sa nám nepodarilo dosiahnuť. Európska únia však chce v tejto oblasti pokračovať konštruktívnym spôsobom formou rokovaní a naše stanovisko v rámci tejto diskusie na Plus Rio 20 malo veľkú váhu. Vítam spoluprácu medzi komisiou a dánskym predsedníctvom v, tomto, v tejto oblasti. Pán Šm- pani predsednička Tornik Schmidt, ako aj ja sme sa zúčastnili na tejto konferencii v Riu a chcel by som povedať, že bez európskeho vodcovstva na tejto konferencii by sa nám nebolo podarilo dosiahnuť, čo sa podľa mňa zdá za veľmi dôležitý výsledok. Zelený rast je teraz explicitne a formálne prijatý zostave medzinárodného spoločenstva ako nepostradateľná súčasť našeho udržateľného rastu, teda programu predržateľný rast. Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, zaznamenali sme takisto vývin za ostatných 6 mesiacov počas dánskeho predsedníctva. Chcel by som ešte raz zopakovať, že skutočne ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu. Avšak uvedomujeme si, že aká je situácia veľmi vážna a ako strašne potrebujeme dosiahnuť to, čo potrebujeme. A preto počítam že všetky inštitúcie Európskej únie budú s našimi výzvami spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz zostane slovo v mene EPP, pán Karinč. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani predsednička, pán komisár. Vzhľadom na krízu, ten hlavný trend, ktorý tu máme, je, aby sme sa sústredili predovšetkým na posilnenie tých riešení, ktoré nám môžu pomôcť vyriešiť e, krízu a všetky tie prvky, ktoré s tým súvisia. Ako vieme za ostatné mesiace, za posledné mesiace, tým hlavným kľúčovým bodom, o ktorým hovorí, o ktorom stále hovorím a o ktorom hovorí aj tlač, je finančná kríza. A dánske predsedníctvo sa možno sústredilo iba na to, ako by ono mohlo sa e, popasovať s týmto problémom, možno sa zabudlo na iné problémy. Takže to je veľmi dôležité pripomenúť. Takže Musíme povedať, že Dánsko bolo veľmi odvážne, ambiciozne a podarilo sa mu súhlasiť na tie najdôležitejšie problémy, ale zároveň sa snažilo nájsť aj riešenie pre ostatné problémy. Avšak Nebudem sa venovať všetkým tým prvkom, ktoré spomenul aj pán predseda komisie, ale chcel by som sa sústrediť predovšetkým na oblasť energetiky. Keď sa pozrieme do budúcnosti, tak je prirodzene veľmi dôležité, aby sme si stanovili spoločnú energetickú politiku v tom zmysle, aby sme mali zabezpečenú energetickú bezpečnosť, aby sme mali energiu, ktorá bude čistejšia, aby sme znížili závislosť na dovoze energie. A dánske predsedníctvo v tejto oblasti pracovalo na takých rozhodnutiach, ktoré v tomto zmysle sa uberali. Rozhodnutia, o ktorých budeme hlasovať v parlamente v decembri o dohodách, pokiaľ ide o dovoz energie z tretich krajín. A v tomto kontexte dánske predsedníctvo skutočne muselo bojovať s veľkým odporom niektorých členských štátov, pretože niektoré členské štáty sa neželali prijať túto legislatívu, ale vďaka dánskému predsednícu sa nám podarilo dosiahnuť kompromisné riešenie, kompromisné riešenie na základe ktorého budeme môcť vychádzať pri hlasovaní legislatívy v decembri. Takže toto je ďalší krok smerom dopredu, pokiaľ ide udržateľnú energiu. Ďakujem dánskému predsedníctvu za tieto výsledky, pretože ste sa nepozerali iba na dosiahnutie problémov, ktoré súvisia s krízou, ale zaoberali ste sa aj ostatnými problémami. Ďakujem veľmi pekne, pán Kanč, hovorí pán predseda. Teraz za socialistov a demokratov dostane pán Svoboda. Áno, pán predseda, pani premiérka, srdečná vďaka. Pán predseda, no, srdečná vďaka za ten zoznam ktorú ste nám dnes prečítali, čo sa všetko udialo za dánskeho predsedníctva. Je to skutočne veľmi zaujímavý zoznam, to musíme priznať. A samozrejme dánska, dánske predsedníctvo bolo v tieni dvoch faktorov, ktoré vám to neuľahčili a to bola hospodárska kríza. Ja samozrejme som za to, aby sme na pos- ja som veľmi rád, že na poslednom samite, a o tom neviem skôr hovoriť, že sa nám podarilo urobiť niekoľko krokov smerom k hospodárskemu rastu, pretože toto je mimoriadne potrebné na prekonanie tejto krízy. A takisto e, druhý aspekt sú aktivity Európskej rady, patentová smernica, Európsky patentový úrad, toto sa spomínalo. Áno, áno, roky sme bojovali o Európsky patent a spory a animozity a osobitosti jednotlivých krajín, ktoré sa museli prekonať. A v, na poslednú chvíľu sa e, krajinám podarilo podporiť tento dobrý, e, teda znehodnotiť tento dobrý produkt, tento dobrý projekt. A e, Veľká Británia, ktorá, za, ktorá stále kritizuje táto krajina, E, tejto krajine sa, e, táto krajina, ktorá stále krizuje Európsku úniu, tejto sa porukli tri, e, tri um, stoličky, v, tri kreslá v patentovom úrade. Toto je absolútne uh, nepriateľné my sme sa do toho zamiešali a našťastie sa nám e, kolegom v parlamente a, Európs- a dánskom predsedníctvu podarilo niečo ešte zachrániť. Ale my sa, sa, rada sa musí jednoducho starať o to, čo má robiť. Oni nemajú robiť detálnu legislatívu. Toto je jednoducho otázka parlamentu a komisie a oni sa do toho nemajú miešať. A ďalší aspekt, ktorý chcem mimoriadne počiarknúť, a to sa týka takisto tejto smernice, nie ide len o smernicu, ide o usmernenie, o smerovanie ako také. Pán e, kolega Thompson a ostatní, ja vám chcem poďakovať. Chceli, bojovali ste za mnohé, chceli ste mať viac, ale mnohé krajiny zabránili tomu, aby sme urobili veľký krok dopredu a ja dúfam a e, s podporou aj vašej krajiny s Dánskom, že budeme môcť urobiť obrovský krok aj v oblasti energetiky, že vytvoríme tisícky pracovných miest, pretože e, nie je pravda, že, nám, e, že nemáme dosť práce. Nie, keď sa budeme kon, e, koncentrovať na zmenu smerovania v energetike, keď sa budeme koncentrovať na tieto zelené kroky, tak nestratíme prácu, skôr nadobudeme nové pracovné miesta. Takže toto je správne smerovanie. A mnohé krajiny, ktoré odporovali, skutočne videli, že je potrebné v budúcnosti mať povinné e, predpisy týkajúce sa energetickej účinnosti. A záverom mi dovolte, aby som e, vám pogratuloval e, k voľbe, pretože Dánsko tým mohlo veľa dosiahnuť. Ja sa chcem poďakovať, že ste nám dali dobrý príklad na to, ako môžeme byť dobrými Európanmi a napriek tomu zastupovať aj záujmy svojej krajiny. Takže ešte raz vďaka, srdečná vďaka za vašu prácu. Ďakujem pekne, pán Svoboda, teraz za liberálov Grof Lambsdorff. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička rady, pán predseda komisie. My sme si vypočuli veľa o tom, že Európsky dom je postavený na cieľoch solidarity, ale každý dom musí stáť na solidných základoch. A tých posledných 6 mesiacov nás sme mali takú červenú líniu a to bola solidarita a solidita. Takže ja by som bol rád, keby sme boli hovorili o tom, že budeme solida, o solidite a že tie a likvidite a o tom, že ako budeme kontrolovať lepšie, intenzívnejšie práve pre zadlženie členských štátov. V Tubeku sme sa uh, Mm, sme my a za členské štáty požadovali uzatvorenie paktu. A myslím si, že to bude obrovský krok dopredu a závery rady tieto ešte stále nechávajú mnohé otázky otvorené. E, pán kolega Svoboda e, spomenul pakt o hospodárskom e, raste 50, 45 až 50 miliard by mali tiecť z Eh, štruktúrálneho fondu. Pán komisár Hán o tom hovoril. Neviem, či toto je skutočne solidné. Neviem, či to vzbudzuje, eh, či toto vzbudzuje dôveru, eh, ručenie a solidarita. Musia ísť, a kontrola musia ísť ruka v ruke. Keď hovoríme o solidarite, je, absolútne absurdné to, čo, na čom sa dohodol, dohodla rada. Jeden, jedno sídlo z dvoru s troma sídlami s troma, s troma lokalitami. A neviem, či je to skutočne dobré, či to dospieme k rozumným, k rozumným záverom. Uh, a toto sa má opierať o článok 106, má byť založená nová dozorná rada pre banko, bankové transakcie, teda nový bankový dohľad. My predsa sme niečo také mali. Keď to budeme mať takto rozmenené, ako si to rada predstavuje práve, čo sa týka kooperácie tých jednotlivých sídel, jednotlivých organizácií. Myslím si, že to je veľmi ťažké a myslím si, že bude veľmi ťažké, aby nám to ako parlamentu vysvetlili a ťažko získajú našu podporu. Ďakujem Ďakujem však za to, že ste mnohé ďalšie otázky ale posunuli dopredu, už nie som nespomínal, to bola taká bolavá citlivá otázka v rámci predsedníctva, ale všetko ostatné si myslím sa vyvíjalo veľmi pozitívnym smerom. Ďakujem, srdečná vďaka. Ďakujem a teraz za zelených pán Konvendit. Pán predseda, pani premiérka, predstavme si, že predsedníctvo rady a predseda komisie po 6 mesiacoch e, k nám prídu a povedia, e, predstavte si, vy viete predstav všetci veľmi dobre, čo sme e, všetko urobili. Áno, vieme, boli sme veľmi energicky angažovaní a teraz si ale musíme si položiť otázku, že ten problém ktorý sme my spoločne mali. To nebolo len to, že sme mali nejaký projekt, ale e, potom nechápeme, prečo sa ten, ktorý projekt neuskutočnil, pretože vy ste hovorili o smernici o energetickej účinnosti, ale nezakrývajme si preto, že vieme, že sú to dve krajiny, e, ktoré sa bránili. E, nemecký kolega, pán kolega von Lambsdor a Polsko. A my musíme diskutovať o tom, ako sa to znova dostane do programu, pretože nemôžeme si povedať, no dobre, my sme veľmi dobre pracovali, vy veľmi dobre viete, že tie uznesenia a tie závery, ktoré, na ktoré sme sa dohodli, nie sú vždy to, čo sme presne chceli, pretože tá smernica o energetike je síce dobrá, ale nepostačuje a to je vaša chyba. My sme hovorili takisto o patentoch. E, je to vlastne chyba spôsobu práce v Európe. My jednoducho musíme pochopiť, pretože nie je dôležité len to, čo my tu, o čom my tu hovoríme, ale ide o to, aby, eh, aby eh, to ľudia pochopili. Keď tu máte ten rozpor medzi pánom eh, Cameronom, ktorý nám udeluje rekcie v demokracii a, za, a bráni tomu, aby sa Európa vyvíjala ďalej a potom hovoríme o patentovom práve potom a dáme to do súvislosti, tak chápeme, o čo ide. Schengen napríklad, to bolo absolútne viditeľné a jednoznačné. A keď si teraz eh, opätovne dáme eh, otvorenie či uzatvorenie hraníc na národnú úroveň. Tu sú zodpovední všetci ministri eh, pre vnútro a obranu. Musíme pomenovať veci správnym menom, tak aby sme vedeli presne, o čom hovoríme. A zároveň mi dovolte pripomenúť, že ste hovorili o integrácii Čiernej hory a Srbska. Dobre, ale my zabudáme na Sarajevo, my zabudáme na Bosnu. Jediná krajina, ktorá nemá európsku perspektívu, je krajina, ktorá bola obeťou nacionalizmu na Balkáne a to je Bosna. A toto E, sa nám snažíte len e, pekne na predať. Takže nemáme riešenie pre Bosnu a pokiaľ tie riešenie pre Bosnu nebudeme mať, tak to nebude dobre a budeme mať jednoducho zle svedomie. Priamešom ja. E, dobre, pán Kalenen, ako ďalší. Thank you, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel dnes do obeda vykonať dve veci. V prvom rade by som chcel zaželať generálnemu sekretárovi parlamentu. E, všetko najlepšie k narodeninám. <laughs> Som si istý, že sa teší z toho, že tu môže byť a počúvať nás, ako to neustále meleme ústami, tak povedať. A druhá vec, <laughs> a druhá vec, čo by som chcel urobiť, je, chcel by som poďakovať dánskemu predsedníctvu, ministárkam a ministrom, ktorí za uplynulých 6 mesiacov pracovali na radách. Ja ako socialista, teda vy ste socialisti, ja som konzervatívec, takže Eh, určite, pani premiérka, sa nezhodneme vo všetkých veciach, ale napriek tomu by som chcel oceniť eh, skutočne typickú dánskú praktickosť a efektívnosť, ktorú v Európe naozaj potrebujeme a ktorú ste preukázali za uplynulý pol rok. Ja si myslím, že vášmu predsedníctvu určite treba poblahoželať k pochovaniu dane z finančných transakcií ako celoeurópskej iniciatívy, pretože si myslíme, že by to poškodilo mnoho európskych finančných centier, eh, bežných sporiteľov, ako aj investorov. Vašej administratíve treba tiež poďakovať za to, že ste zamietli rokovania o smernici o tehotných zamestnankyniach, čo by znížilo možnosť voľby pre ženy, znížilo zárobky a zabránilo mnohým ženám nájsť si prácu. A tiež vám treba poblahoželať ako e, e, členovi e, klubu čistých donorov Európy za to, že ste obhajovali pozíciu vašej skupiny štátov. Ja si myslím, že Eh, by ste eh, mohli poučiť aj ostatných zo širokej socialistickej rodiny o tom, ako treba k rôznym veciam pristupovať. A teraz k sporu ohľadom mechanizmu hodnotenia Schengenu. Eh, tu s vami musím vyjadriť sympatie, pretože ehm, rozhodnutie o právnom základe prijala rada a tá, ako nám pán Dol pripomenul, je zostavená hm, v podstate z lídrov EPP, e takže si myslím, že nie je e, vhodné strieľať po doručiteľovi tejto správy. Každopádne si myslím, že dánske predsedníctvo malo veľmi dobré vzťahy s parlamentom a chcel by som poďakovať osobitne e, pánovi Vamemovi, ktorý je ministrom pre európske vzťahy, ktorý tu bol skutočne každý deň a počúval e, mnoho kritických slov na adresu dánskeho predsedníctva a znášal to veľmi mierne a predpokladám, že vo vašej, e, na vašej politickej scéne má veľkú budúcnosť. A tiež by som chcel poďakovať pani premiérka za to, ako ste, e, ako ste e, uriadili spoluprácu medzi európskymi inštitúciami. Pri... Ďakujem pekne. Pán Klan Zague, pán Sonagat. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Minulý rok nám dánske predsedníctvo vo svojom programe vykonalo nasledovné, e, nasledný slúb e, rast a zvyšovanie počtu pracovných miest treba zabezpečiť v krátkom aj dlhodobom horizonte. A teraz, toto je teda citát, a teraz e, máme možnosť hodnotiť. Treba povedať, že tento slúb nebol splnený v krátkodobom horizonte, práve naopak. Včera sme dostali nové cifry z Eurostatu o e, nezamestnanosti a tie čísla sú naozaj veľmi zlé. V e, histórii Európy nikdy nebolo toľko ľudí bez práce. Ide skutočne o katastrofu, ktorá je spôsobená z časti aj um, znížením um, objednávok zo strany Európy čo predsedníctvo podporovalo od, za, od začiatku. Pozrime sa na Írsko. Kvôli finančnej dohode e, Írsko bude musieť e, šetriť. Šetriť tak, že e, pôjde až o dve tretiny, teda v podstate tie úspory budú dosahovať výšku dvoch tretín celkového rozpočtu na napríklad na vzdelávanie. A ďalšie dohody vykonané na európskej úrovni, teda ten kompakt a ten tupek, teda e, tá dvojitá dohoda, e, nebudú situáciu zlepšovať. V súčasnosti e, je množstvo nezamestnaných ľudí v Európe a rada neprijala žiadne konkrétne ciele znižovania počtu nezamestnaných a pre nás to jednoducho nie je priateľné. Keď som hovoril pred týmto zasadnutím, tak e, som vyhlásil, že európske občania nepotrebujú ďalšie šetrenie, ale ďalšie pracovné miesta a e, zlepšenie nášho systému sociálneho zabezpečenia. A dánske predsedníctvo by teraz malo dokázať, či bolo na strane riešenia alebo na strane problému. My žiaľ musíme vykonať jeden záver a to, že dánske predsedníctvo v tejto oblasti neprispelo k riešeniu. E Slovo má za politickú skupinu EFD, pán Messerschmidt. Ďakujem veľmi pekne. Um, pani predsednička vlády, podarilo sa vám to. Nikto doteraz e, nepredal uh, toľko, uh, tak povediac, odvedenej práce a nezískal taký aplauz. Vy ste presadili kompakt, pod, pod, podporili ste polnohospodárstvo, podporili ste bezpečnosť v Európe. Vy ste v podstate e, vykonali množstvo vecí, ale e, bolo treba napríklad nedávno zrušiť e, dánske referendum a včera padol európsky patent. Ja mám pocit, že sa z toho stáva akýsi seriál na pokračovanie. My pozorujeme samú chválu, aj samochválu, ale od e, roku 1997 nezamestnanosť stúpa a e, keď niekto bude pri, e, keď niekto bude prirovnávať Európu k Titaniku, tak to nie je celkom trefné prirovnanie, pretože my už sme Titanic ležiaci na studenom dne oceánu a tých ľudí ťažko možno zachrániť. Mali ste 20 samitov na zachránenie eura, ale zachránili ste akurát e, vlastný náhrobok a nechali ste euro v troskách, takže ja skutočne e, prevolávam, hamba vám. Ja som e, si vypočul viacero názorov, že nemáte víziu ako dánske predsedníctvo, ani francúzski socialisti neboli veľmi nadšení spočiatku nedostatkom vízy, ale ja by som chcel povedať, že je to preto, lebo vy ste neboli predsedníctvo, vy ste boli najdlhší pohovor pred zamestnaním. Vy e, v podstate sa snažíte nájsť nové zamestnanie, lebo pochybujem, že vás opätovne zvolia ako premiérku Dánska. A som si istý, že by ste sa chceli stať e, predsedničkou komisie alebo um, alebo e, inou vysokou hodnostárkou v Európe. Chcete sa vrátiť ku svojim priateľom v Európe, ale mali by ste si robiť obavy, pretože pozor, tuto je žena, ktorá urobí čokoľvek, e, aby dosiahla čo chce a dáni to pocitili niekoľkokrát za uplynulých 6 mesiacov. A preto m, mm, asi hovorím za väčšinu e, Dánov, keď poviem, e, drahá Hele Thorning-Schmidt, vráte sa prosím do Európy a nechoďte už naspäť do Dánska. Meine, <clears throat> meine Damen und Vážené dámy a páni, vážené dámy a páni, uklonili ste sa? Dobre. Dobre, pán Messerschmidt, eh, musím sa vás opýtať, vy ste vy eh, máte na otázku od pána kolegu Rodeho. Pán Rode, nech sa páči. Mm, ďakujem. Martin Messerschmidt. toto bolo ešte prehranejšie ako doteraz, takže mali ste sa na seba pozrieť uh, do zrkadla, keď ste hovorili, že hambite sa, skutočne. Pán Messerschmidt, otázka. Pán Messerschmidt je, má veľké obavy, že premiérka patentovú otázku prehrala, ale vy ste boli predsa ten, ktorý chcel referendum v Dánsku. Takže ako to vlastne vyzerá s tým patentovým súdnym dvorom? Chceli ste ho, či ste ho nechceli? A pán Messerschmidt, európskym a dánskym podnikom, ktorí viac ako 30 rokov sa snažia o vybudovanie spoločného európskeho patentu tak, aby, mohli, uh, to, aby to mohlo byť podstatne výhodnejšie, aby chceli prihlásiť európsky patent. Ako s týmto chcete zaobchádzať? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne za otázku aj za možnosť eh, odpovedať v prvom rade k tomu referendu. Ja uh, skutočne som presvedčený o hodnote referend. E, my sme e, pri uplynulom referende nedosiahli zhodu, takže nie je žiadnym prekvapením, že teraz máme v podstate v Dánskej ústave možnosť a chceme to využiť. Chceme rozbehnúť referendum o patentoch a e, ja chcem, aby povedzme Euró- Dánska patentová asociácia odpovedala na jednoduchú otázku, či budú jej členovia vyhľadávať e, výhodnejšiu, e, výhodnejšie miesto patentovania, pretože možno tento patentový systém e, bude... Panda mm, Ďakujem. Pán... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel teraz hodnotiť prvú polovicu roka 2012. Prvá polovica eh, roka 2012 sa vyznačuje klesaním dôvery občanov, eh, katastrofálnym pádom eura pádom európskej ekonomiky. Ale, pán predseda, sú tu aj zlé správy. Niekoľko južných eh, štátov je pred, je pred bankrotom. Nedokážu platiť svoje dlhy a pod rúškom solidarity sú, sú likvidované eh, sociálne fondy občanov. A ak eh, bude pokračovať trend z uplynulých rokov, tak potom sa musíme zamyslieť, či eh, budeme vôbec ešte existovať o pár rokov ako, ako Európa. Organizácia Európy a Európy sme mali pomaly asi zrušiť, pretože ja si myslím, že od toho závisí udržateľnosť, udržateľnosť nás, našich štátov. Jednoducho je to systém likvidujúci a zlikvidovaný. Ďakujem za EPP, pán, pán Nistelroj. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať za prítomnosť rade, a komisie a Eh, ja som si teda vypočul, že bol dosiahnutý veľký pokrok napríklad v oblasti energetickej účinnosti, ako aj v eh, regulácii finančných inštitúcií. A ja si myslím, že tu chce aj parlament dosiahnuť eh, pokrok. A ja som koordinátorom EPP, EPP pre regionálnu politiku, Európskeho parlamentu teda. A ja vidím, že sa nedosiahol veľký pokrok v oblasti napríklad viacročného finančného rámca. V roku 2013 by sme mali uplatňovať nové nariadenia, ale toto sa zrejme nepodarí. E, no a e, pravdepodobne k tomu pristúpime až v roku 2014. Takže bol dosiahnutý možno určitý pokrok e, a predsednička rady hovorila, že sa podarilo vyriešiť otázku viacstranných fondov, ale podľa môjho názoru to znova nie je celkom tak. A Aj o tomto bude treba hovoriť v rámci MFF, teda viacročného finančného rámca a v rámci e, e, parlamentu je treba o tom hovoriť medzi napríklad koordinátormi pre, súd, e, koordinátormi pre súdržnosť. Pozrime si na článok 312 Lisabonskej zmluvy, ďalej článok články 177 a 164 a pozrime sa, na základe týchto článkov, či je tá architektúra Európy budovaná správne. Ja si myslím, že keď e, sa o týchto veciach bude hovoriť, tak e, si treba uvedomiť, či náhodou celý viacročný finančný rámec nespadá pod spolurozhodovanie. Rada 18. júna veľkou skupinou čl- e, teda bola interpelovaná veľkou časťou európskych poslancov, či plní toto konkrétne ustanovenie Lisabonskej rady a po e, hlasovaní 11. júla e, ste sa pustili do hlasovania o veciach, ktoré máme v gestii my. Ďakujem pekne, pán Van Nistelrooy. Pán Kalenen gratuloval generálnemu tajomníku parlamentu. Dovolte mi, aby som na konci tohto kola takisto vyžil príležitosť. Vy ste vlastne obrali o túto príležitosť mňa, ale chcel by som povedať, že ja by som chcel zablahoželať jemu aj, zosta- aj ešte s jedným významným členom tohto parlamentu, preto som čakal až na koniec tohto kola a čakal som na to, pokým tento kolega bude medzi nami, pretože nás bývalý predseda parlamentu Ježi Buzek takisto oslavuje dnes narodenie, takže gratulujem obom. Ježi, ja som ti chcel gratulovať spolu s generálnym tajomníkom parlamentu. Pretože doteraz to bolo tak, že ste mali obidvaja naraz, aj predseda a generálny tajomník parlamentu, ale teraz je to už rozdelené, takže to je pokrok. A teraz zostane za EPP slovo, pardon, za SND Dan Jorgensen. Dan, musíte zapnúť mikrofón. Ďakujem pekne. Nachádzame sa uprostred hospodárskej krízy. Viaceré krajiny sú toto krízo veľmi postihnuté, je tu vysoká nezamestnanosť, problém my máme s rastom. V týchto, konkrét, v týchto časoch musí Európa dať ponúknuť konkrétne riešenie, ale treba, aby sa aj členské štáty zomkli, aby vytvorili určitý optimizmus pre pokrok. To je veľmi dôležitá úloha, vôbec to nie je jednoduché. Je to úloha, ktorú vyriešilo dánske predsedníctvo úspešným spôsobom. Znamená to, že sa nám podarilo zahraniť svet, že teraz kríza už je za nami a že Európa už konečne stojí pevne na nohách? To vôbec nie. Ale znamená to, že tých posledných 6 mesiacov pod dánskym predsedníctvom boli mesiace, kedy sa prijali riešenia, ktoré boli nasmerované tým správnym smerom. A celé pod motom zodpovedná Európa, zelená Európa, bezpečná Európa, zodpovedná Európa. A Podarilo sa teda dánskemu predsedníctvu priniesť konkrétne dohody a kompromisy, ktoré sú dôležité pre všetkých Európčanov, Európanov. Podarilo sa nám nájsť aj určité riešenia, ktoré súvisia s vážnymi problémami. Máme veľkú nezamestnanosť mladých ľudí. Musíme robiť iniciatívy v oblasti rastu. A pokiaľ ide o Európsky pakt pre rast, to vytvorí veľké množstvo pracovných príležitostí, to takisto pohne veci dopredu, ale takým spôsobom, že budeme musieť aj naďalej konať zodpovedne a konsolidovaným spôsobom, pokiaľ ide hospodársky rozmer. Ďalšie konkrétne výsledky, napríklad energetická účinnosť a smernica, ktorá s toho súvisí, to je legislatívny akt, ktorý nie je len ambiciózny, ale Zároveň treba povedať, že to je najambicioznejšia legislatíva v tejto oblasti. Je to iniciatíva, ktorá priniesie do roku 2020 viac ako 2 milióny pracovných príležitostí. To znamená, týmto spôsobom sa za dánske predsedníctva priniesli konkrétne výsledky, konkrétne 225 dôležitých rozhodnutí v prospech Európskej únie. Môžeme byť na to pyšní, môžeme byť na to pyšní v Európskom parlamente, aj Rada ministrov môže byť skutočne e, veľmi pyšná na svoje výsledky. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán Rode, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo a ja si myslím, že treba zablahoželať predsedníctvu za dobré výsledky a preto by som sa chcel poďakovať nielen týmu, ale aj jednotlivým členom tohto týmu, pán minister Vamen, pani predsedníčka. My oceňujeme presne konkrétne vaše výsledky a vieme, že z ktorej politickej skupiny prichádzate, ale prichádza tu nielen chvála, s chválou prichádza aj kritika. Sú tu veci, ktoré ma udivujú. Pani predsednička v úvode povedala, že je v srdci Európankov a väčšinu svojho príhovoru venovala téme solidarity. Ale minulý týždeň napríklad v dánskych médiách ste sa dištancovali od finančnej únie. Povedali ste, že Dánsko by nechcelo rušiť za dlhy iných krajín. Áno, ale do istej miery sme to urobili. V podstate sme to už urobili. Pani predsednička, Chcel by som vám pripomenúť vaše vlastné slova. V jednom príhovore sprednedávna ste hovorili, ste sa pýtali, že ktorá medzinárodná organizácia v celých dejinách ľudstva bola kedy schopná urobiť niečo také, čo urobila Európska únia za ostatných 6 mesiacov. Áno, to sú veľké slova, to sú skutočne veľmi veľké a vážne slova. Mohli by sme vymenovať niektoré e, historické udalosti, ktoré sú možno väčšie ako tie, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť. Prečo však nemáme referendum v Dánsku, keď sme už robili takéto veľmi dôležité kroky v Európskej únii, tak by pravdepodobne nemal byť problém zorganizovať referendum. Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel požiadať, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Ďalším rečníkom je pani Turunen. Ďakujem pekne. Vítajte v Európskom parlamente, pani predsednička. Naposledy ste uviedli, že máte pochopenie a súcitíte s tými, ktorí bojujú e, s problémom nezamestnanosti. Avšak treba povedať, že problém nezamestnanosti mladých ľudí nezmizol. Či porovnaní s situáciou pred šestimi mesiacami. Treba však povedať, že sa už na tento problém viac sústredíme. Snažíme sa vytvoriť konkrétne kroky, aby sme zabezpečili väčší rast. Pred pár mesiacmi sme robili škody, teraz už chceme aj investovať do rastu a do zamestnanosti. Pred nedávnom sme počas Európskeho samitu hovorili o garancii, o zárukách v zmysle posilnenia riešení pre nezamestnanosť mladých a tomu ďak- tomu vďačíme nielen dánskemu predsedníctvu, ale aj našej spolupráci a vidím, že čas rýchlo plinie a treba povedať, že Dánsku sa podarilo skutočne priniesť konkrétne výsledky. Za to vám veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďalším rečníkom je pani Anna Rozbach. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne. Treba povedať, že Dánsko prevzalo predsedníctvo vo veľmi ťažkých časoch. Európska, eh, teda finančná kríza prines, prispela k tomu, že Európska únia sa musela sústrediť práve na riešenia v tejto oblasti. Hovorili sme dokonca aj o zmenách zmluvy. Hovorili sme o posilnení vnútorného jednotného trhu, aby sme jednoducho urobili všetko v prospech rastu. Boli to veľmi ťažké pracovné podmienky pre celé dánske predsedníctvo a chcela by som sa poďakovať e, pánovi Vamenovi, ktorý bol zodpovedný za európske, za európske záležitosti, skutočne sa snažil, aby sa aj parlament zaangažoval na aktivitách dánskeho predsedníctva. Ďakujeme pekne za to, ale zároveň treba povedať, že sme dostali napríklad do programu aj otázku rezistencie na antibiotika. A pokiaľ ide o konkrétne výsledky, ktoré tu boli, spomeniem napríklad dohodu o odstránení nebezpečných chemikálií, avšak som sklamaná, že rada sa uzniesla nad návrhom komisie v tom zmysle, že sa to skutočne obmedzilo iba na spoločnú politiku v oblasti rybolovu. Rada sa dohodla alebo uzniesla, že otázka rybolovu nebude e, udržateľná v tejto oblasti. Ale vo všeobecnosti sa chcem poďakovať dánskemu predsedníctvu za veľmi profesionálny výkon v oblasti predsedníctva. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo pán Andreas Melcer. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. My všetci vieme, že všetci ľudia v Európe vidia EÚ ako byrokratického molocha, kde sa robia rozhodnutia so zatvorenými dverami bez ohľadu na to, čo si ľudia myslia. A prístup k, eh, obmedziť prístup k aktom bruselského aparátu by, bolo, by znamenalo určite obrovským a, eh, úderom pre transparentnosť, čomu sa podarilo v poslednej chvíli zabrániť. a eh, hovoriť o renacionalizácii v oblasti Schengenu, to je určite prehnaný, pretože a, nakoniec bolo to v kompetencii členských štátov a bude to v kompetencii členských štátov, ktorí sa zodpovedajú pred svojimi občanmi. A takomto e, prípade sa priamišom e, zabránilo bruselskej centralizačnej snahe alebo ďalšiemu kroku týmto smerom. E, Kodaň, ktorá sa chápala ako mostom medzi eurom a starými krajinami, táto však ustúpila centralizácie a vydláždila cestu k únii dlžníkov ale musíme do, nesmieme do tejto pase spadnúť. A preto je e, potrebné konštatovať, že všetky snahy dánskeho predsedníctva týkajúce sa udržateľnosti, tieto sa preukážu v Európskej únii dlžníkov ako zbytočné. Ďakujem. Pán Baldazáre. 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Prvom eh, slede by som chcela eh, sa poďakovať eh, dánskemu predsedníctvu za odvedenú prácu a za tie dosiahnuté výsledky v rámci tohto európskeho semestra. Ďakujeme vám za dobré vyjednávanie a taktiku, ktoré viedli k tomu, že keď z, aj keď tu boli isté výpady za, a dostali ste teda kritiku za sídlo, za sídlo um, patentového úradu, napriek tomu to bola e, dobre odvedená práca. Musím upozorniť na to, že tento postup je neakceptovateľný. Toto vlastne sa už týka inštitucionálnej eh, rovnováhy v Európe. Keď eh, si zoberieme medzinárodný predpis o ekonomickom raste v Európskej únie, o podpore kľúčových faktorov a inováciách, toto je právny predpis, eh, kde zastupoval parlament veľmi konštruktívny kurz a preto som veľmi roztrpčený že to dopadlo tak, ako dopadlo. A preto chcem vyzvať aj ministrov a budúceho predsedníctva, aby sa tomu obsahu venovali, pretože my ako parlament nestrhneme takéto projekty a nechceme ukončiť takéto projekty, o ktoré sme sa snažili 30 rokov a jednoducho vlády nemôžu jednostranne, alebo niektoré inštitúcie nemôžu jednostranne takéto niečo meniť. Ďakujem. Teraz Juan Fernando López Aguilar na minútu. Vážený pán predseda, vážená premiérka, dánske predsedníctvo e, bolo v podstate vynášané na piedestal e, veľmi, veľmi dobrého predsedníctva, ktoré za 6 mesiacov urobilo, čo mohlo e, v časoch hospodárskej krízy, ale tá, tá kríza je jednoducho taká hlboká, že tá bilancia nemôže byť veľmi pozitívna. E, rada sa snažila e, rozhodnúť v rôznych záležitostiach. Napríklad v prípade Schengenu e, sa to rozhodnutie rovná tomu, že ehm, bude odňatá právomoc rozhodnutia v tejto veci Európskom parlamentu, ktorý je zodpovedným zákonodárnym orgánom a má legitimitu európskych občanov a ignorujete tým E, názor týchto občanov. A ako bolo povedané e, v Kodani na Rade ministrov spravodlivosti a vnútra, e, v článku 81 dohod, naredenia o Schengene sa nehovorí o nejakých vnútorných hraniciach, ktoré mali rovnakú platnosť alebo Eh, boli na rovnaké úrovni ako vonkajšie hranice a preto ja si myslím, že, spolu, eh, že, že otázku Schengenu aj asilu je možné brať spolu, ale eh, treba to riešiť v súlade so súčasnými platnými predpismi. No a pokiaľ ide o bankovú úniu, tak tu treba prihľadať na solidaritu v Európe. Pán López, príjmate modrú kartičku od pani Loki Gardovej. pána Lokigarda. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som takisto chcel využiť tú príležitosť, aby som uviedol jednu vec. Ja som skutočne rád, výsledkom, teším sa výsledkom dánskeho predsedníctva. Chcem to aj povedať, chcem poďakovať za veľmi dobrú spoluprácu. Avšak jedna vec ma trochu znepokojila. Predsedníctvo sa nesústredilo na to, čo sa udeje po kríze a akým spôsobom vytvoríme legitímnosť a či voči našim voličom. Modrá karta znamená, že máte konkrétnu otázku, ktorá sa viaže na predrečníka. Toto ešte nie je spontánna rozprava. Možno, že ste sa pomýlili a zvyhli ste nesprávnu kartičku. Máte konkrétnu otázku na svojho predrečníka, ktorým je pán López Aguilar. To spadá do spontánnej rozpravy. Takže prejdeme k ďalšiemu rečníkovi. Pán Kalfin, máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička. Ja by som chcel zablahoželať dánskému predsedníctvu, predovšetkým pánu ministrovi Vamenovi, za to, že ste zaangažovali parlament eh, do takých tém, ako je napríklad finančný rámec. A je to viacero kontroverzných problémov, ktoré sme s členským štátom a čo sa podarilo za vášho predsedníctva dosiahnuť, bolo, že sa táto diskusia medzi nimi zlepšila, vytvorilo sa lepšie pochopenie smerom k budúcim dohodám a predložili sa veľmi dôležité témy tak pre Európsky parlament aj pre ostatných aktérov. Očakávam, že sa nám podarí dosiahnuť ešte viac výsledkov. Chcel by som sa poďakovať takisto aj za veľmi dobrú interinstitucionálnu spoluprácu medzi jednotlivými inštitúciami vrátane toho, že ste dali parlamentu e, príležitosť vyjadriť sa na rade a že ste ako predsednícka krajina podporovali aj závery rady. Takže to je veľmi dobrý základ pre ďalšiu dohodu, napríklad aj pre tému MMF. Ďakujem pekne. A teraz začneme spontánnu rozprávu. Pani Gresle, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička rády. Ja ako členka kontrolného výboru som uzatvorila dva e, postupy. To bolo, e, to bolo OLAF E, ktorý sa od novembra 2008 nachádzal v čakačke, tak povediať, na rade za polského predsedníctva sme mohli uzatvoriť a za e, tento proces a takže vám chceme poďakovať za dvoch veľmi angažovaných finančných úradníkov, ktoré mi pomáhali. Mohli sme to ukončiť a takisto sa vám chcem poďakovať za vaše vyjednávanie, vyjednávanie pretože ste sa zaslúžili skutočne o zastúpanie finančných záujmov EÚ. Ďakujem pani Gurmaj. Ďakujem veľmi pekne vážená premiérka, vážený predseda, drahí kolegovia. Ja som to pred 6 mesiacmi povedala, že od dánskeho predsedníctva očakávame veľa. Nie len preto, lebo máme predsedníctvo vedené ženou, ale aj preto, lebo jeho program bol naozaj veľmi nabitý a to práve v období, kedy Európa čila mnohým problémom. 6 mesiacov je veľmi málo na to, aby všetky tieto očakávania sa naplnili, ale eh, výsledky sa ostatného samitu nám ukazujú, že Eh, je možné dosiahnuť pomerne veľa, keď sa dosiahne potrebná politická jednota. Ja by som sa chcela vyjadriť k balíku dohod a eh, daní o finančných transakcií. Ja si myslím, že by sme tieto dva eh, ciele sa mali pokúsiť naplniť. A chcela by som poďakovať pánovi Vamevovi z dánskej vlády, najmä teda jemu za tvrdú prácu, ale celom dánskému predsedníctvu za naozaj veľké nasadenie a tu by som chcel upozorniť, že v mnohých otázkach, napríklad zastúpenie e, žien na správnych radách, e, sa podarilo dosiahnuť pokrok, ale očakávame dohodu o smernici o e, materskej dovolenke a dúfam, že neopustíme naše hodnoty európsky sociálny model, nechcem, aby sme na to zabudali. Ďakujem veľmi pekne, pani Gurmaj. Pán Kelly je ďalším rečníkom. My by sme tiež chceli poďakovať um, premiérke za vynikajúcu prácu, ktorú, odvied, ktorú odviedla počas svojho predsedníctva. Uh, predpokladáme, že diskusia bude pokračovať a že sa nám podarí rozvinúť uh, to, čo sme dosiahli doteraz. Uh, osobitne si cením dohodu o roamingových poplatkoch a tiež sa teším na uplatňovanie smernice o energetickej účinnosti. My v Írsku budeme predsedať rade na začiatku roku 2013 a ja dúfam, že sa nám podarí tiež dosiahnuť počas eh, nášho predsedania eh, aspoň toľko, koľko Dánsku a ešte raz chcem poďakovať Dánsku za to, ako viedlo predsedníctvo. Ďakujem veľmi pekne, pán Kelly. Pán Lukegaard. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa teda pokúsim hovoriť znova. Prvýkrát to nevyšlo. Ja, ako som povedal už predtým, som spokojný s dánskym predsedníctvom, pretože sa dosiahlo pomerne veľa. Tiež si myslím, že že dánsky minister pre európske záležitosti odviedol veľa práce. A popri tom všetkom sa e, veľa diskutuje, najmä v Nemecku, o tom, ako teraz e, ísť ďalej, ako získať legitimitu pred našimi občanmi a e, je mi ľúto, že predsedníctvo sa nezapojilo do tejto diskusie. Teda dúfal som, že sa zapojí, ale tiež dúfam, že premiérka v budúcnosti bude spolupracovať s parlamentom na tejto veci. Ďakujem veľmi pekne, pán Lokegaard. A pán Andrew Brons má slovo ako ďalší. Ďakujem veľmi pekne. Posun v európskom projekte z nás robí dobrých Európanov. Ten celý projekt však smeruje k, zlikvidovaniu jedinečnej identity Európanov a toto sa zdá byť hlavným cieľom dánskeho predsedníctva. Dánsko sa snažilo e, posunúť pred kandidátstvo Turecka. Turecko je krajina, ktorá nejakým spôsobom nie je európska, ani historicky, ani e, náboženstvom. A e, vy sa snažíte, alebo teda hovorili ste, že zablokujete, alebo to znížite imigráciu do Európy, alebo to sa vôbec nepodarilo. Ide to presne opačným smerom. Hovorili ste o návratovej politike pre nelegálnych imigrantov, ale teraz je situácia taká, že je im síce vydaný príkaz na opustenie, ale nikto nekontroluje, či skutočne opustili Európu. Európa jednoducho má pocit, že môžu nahradiť určité pozície migrantov, ale nie je to celkom pravda. Ďakujem veľmi pekne, pani Jakonsári. vážený pán predseda. Pani premiérka, ja predpokladám, že, že svet sa môže čudovať, prečo sa potlapkávame po pleciach, keď trhy sú rozhnevané a e, trápi ich kríza. Minulotýžňový summit e, bola totálna katastrofa. Bolo to skutočne hrozné sledovať, ako členské štáty ehm, stáli proti sebe a zmiešané správy, ktoré z toho samitu prichádzali, naháňali zimobriavky. Ako sme videli eh, v otázke patentov, dôležité technické odborné záležitosti sa riešili uprostred noci a fakt je taký, že ak človek nespí 24 hodín, tak e, je na tom úplne rovnako ako opitý človek, ktorý nedokáže šoferovať auto. Jednoducho takéto rozhodnutia by sa nemali vykonávať za takýchto okolností. Ja e, sa chcem spýtať, pani premiérka, ako takéto niečo budete riešiť v budúcnosti, ako sa tomu vyhnete? Ďakujem pani Jakoncári, pán Luhan, ďakujem pán predseda. Ale Na nešťastie dánske predsedníctvo za sebou prinieslo bezprecedentnú krízu medzi inštitúciami a to e, ohľadom európskeho, teda mechanizmu hodnotenia Schengenu. Ide o e, systém prekračujúci hranice, ktorý má vplyv na všetkých občanov a e, v zmysle Lisabonskej zmluvy parlament má do tohto čo povedať a nemal byť odsunutý na vedľajšiu kolaj, pretože ide o rozhodnutie naozaj veľmi dôležité a my sme zodpovedným zákonodárnym orgánom v tejto oblasti. Dánsko je známe svojou otvorenosťou a transparentnosťou v politických rozhodnutiach, ale no, pokiaľ ide Európsky parlament, toto rozhodnutie nebolo dobré. Dúfam, že cyperské predsedníctvo tento proces eh, dovedie do zdárneho konca a budeme a bude rešpektovať Európsky parlament. Ďakujem, my sme ukončili uh, kolo uh, Kečia. Teraz pán Ševčovič, nech sa páči. Pán komisár. Thank you very much, uh, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená premiérka, vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že táto veľmi bohatá diskusia ukázala množstvo názorov, z ktorých vyberiem tieto. Dánske predsedníctvo odvedlo veľa práce, bolo transparentné a dosiahlo pokrok vo viacerých oblastiach a my si to v komisii veľmi ceníme. Napriek tejto snahe je však jasné, že európske, teda, napriek teda úspechom v oblasti energetickej účinnosti patentov a Schengenu, je jasné, že bude treba pokračovať v práci v iných oblastiach. Potrebujeme viac ambícií, viac Európy a väčší rešpekt pre komunitárnu metódu. A ja si veľmi cením najmä snahu dánskeho predsedníctva a výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Vaše predsedníctvo um, zaviedlo systém rokovania, čo je veľmi dobrý základ a dúfame, že do konca roka tieto rokovania budeme schopní uzavrieť. Hovorili ste tiež veľmi jasne o úzkej spolupráci s delegáciou Európskeho parlamentu. Takisto ste pokračovali v pravidelných zasadnutiach, ktoré uh, podľa môjho názoru uh, povedú k prínosu v tejto veľmi dôležitej téme a vďaka nim sa podarí uzavrieť e, tieto rokovania do konca tohto roka. Tiež by som chcel zdôrazniť, že otvorením prístupových rokovaní s Čiernou horou a udelením e, štatútu kandidátskej krajiny Srbsku a e, začatím rokovaní s ďalšími západobalkánskymi krajinami vaše predsedníctvo začalo, zaslalo veľmi sil, silný signál o európskej solidarite, možnosti spolupráce na Západný Balkán a ukázalo týmto krajinám smer k budúcej spolupráci. Aby som uzavrel, no, pán predseda, rád by som ocenil osobné, osobnú angažovanosť pána ministra Vamena e, a, a e, pána Pierre Piermena, e, ktorí spolupracovali s nami veľmi úzko na témach, ktoré sú na stole už roky a Eh, aj vďaka ich práci sa eh, podarilo koordinovať činnosti lepšie. Takisto sme spolupracovali s delegáciou Európskeho eh, parlamentu pod vedením pani Jutta Haug a ja som úplne presvedčený, že náš spoločný prístup k základným princípom nám umožní vyhnúť sa situáciám, ako máme teraz európskym patentom a že v budúcnosti budeme schopní viesť diskusie o vytvorení potrebných agentúr lepším spôsobom, lepšie organizovaným spôsobom. Takže, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za to, že ste mi dali príležitosť prehovoriť. Ďakujem veľmi pekne aj dánskemu predsedníctvu za uh, veľmi dobré výsledky a odvedenú prácu. Ďakujem, pán Ševčovič. Neviem, čo tu bol teraz tento hluk. To to malo znamenať, ale dúfam, že sa niečo neudialo. Dobre. Pán Ševčovič, ďakujem veľmi pekne. Teraz má slova, slovo pani Tornin Schmidt. Again, president. Ešte raz, pán predseda Európskeho parlamentu, vážení zástupcovia komisie, predsedovia politických skupín, vážené poslankyňa a poslanci tejto snemovne. Chcem vám veľmi poďakovať za túto rozpravu a v prvom rade by som rada poďakovala za e, vaše milé slova, e, najmä na adresu ministra pre Európu pána Vamena. Ja si myslím, že je veľmi dobrým znamením predsedníctva, že ste s Nikolajom si vytvorili takýto dobrý vzťah a že jeho e, tvrdá práca bola ocenená. Ja som si veľmi pozorne vypočula vaše pripomienky a, všimla som si, že ehm, nezostalo nepovšimnuté naše základné smerovanie a to nasadiť európsky vlak znova na tie správne kolaje. Teraz čelíme e, hlavnému problému príliš veľkému počtu nezamestnaných a naše predsedníctvo sa snažilo riešiť aj tento problém napriek komplikovaným okolnostiam. A prispela k tomu aj táto snemovňa a my sme vykonali veľké kroky správnym smerom. Teraz e, potrebujeme zabezpečiť, aby sme naďalej e, dosahovali výsledky a naďalej budeme na rade rokovať o riešeniach. Európsky občania na nás hľadia, ak vôbec sledujú túto debatu, no ale ja sa domnievam, že očakávajú, že nejakým spôsobom prekonáme túto krízu a budeme tvoriť pracovné miesta a rozbehneme raz v Európe. Podľa môjho názoru e, to však bude vyžadovať plné využitie komunitárnej metódy. To konkrétne znamená niekedy aj to, že diskusie o víziách a cieľoch budú napäté, budú búrlivé. Tak toto je jednoducho stále a e, nebolo to inak ani počas dánskeho predsedníctva. Nás by to nemalo strašiť, nemali by sme sa toho báť, pretože práve takto je, e, keď sa robia určité kompromisy. Niekedy sa zhodneme, niekedy sa nezhodneme, ale e, máme všetci jeden cieľ a to slúžiť Európe a slúžiť európskym občanom. Ja by som chcela zareagovať na niektoré z tých tém, ktorý, ktoré ste spomenuli. Viacerí z vás celkom správne ukázali, poukázali na to, že okolnosti ešte stále svedčia o veľmi hlbokej kríze. A máte pravdu. Eh, je to eh, vec, ktorá okolo nás reálne existuje. Bude to tak ešte nejaký čas a všetky opatrenia, ktoré podnikáme, eh, treba vnímať na pozadí veľmi vážnej ekonomickej krízy, teda aj tie tisícky a tisícky nových nezamestnaných v Európe o tom svedčia. A ja si cením, že viacerí z vás e, podporili moju snahu implementovať pakt rastu a tvorby pracovných miest. E, možno budete so mňou súhlasiť, e, možno nie, ale ja by som chcela vidieť tento pakt ako svetielko na konci tunela, ktorý, ktoré povedie k tomu, že v Európe sa znova začnú tvoriť pracovné miesta. My sme o tomto hovorili na Európskej rade vo štvrtok a v piatok a ja som už tam povedala, že nebudeme váhať ani chvíľku, aby sme odporúčili rade e, posilnenie spolupráce s parlamentom v tejto oblasti, posilnenie spolupráce v oblasti e, posilňovania tvorby pracovných miest a urýchlenia niektorých, niektorých tých e, blokov alebo rozhodnutí, ktoré treba prijať rýchlo. Je samozrejme veľmi dôležité, aby každý krok, ktorý podnikáme vo vývine a v rozvoji Európskej únie bol schválený aj Európskym parlamentom a e, táto myšlienka odznela veľmi jasne na Európskej rade. Ja si myslím, že e, tento kompakt, túto dohodu treba začať naplňať, pretože to od nás očakávajú európsky občania. Chcela by som poďakovať e, tým z vás, ktorí spomenuli viacročný finančný rámec, a e, chcela by som veľmi úprimne poďakovať e, každému v tejto snemovni, kto sa zapojil do diskusí o tomto viacročnom finančnom rámci v minulosti. Ten dialog, e, tie rokovania boli veľmi konštruktívne a boli veľmi dynamické a za predsedníctvo sme sa do nich zapájali na všetkých úrovniach. My musíme a chceme rešpektovať právomoci udelené tomuto parlamentu a veľmi radi, a od prvého dňa sme to robili, si vypočujeme názory jeho poslancov. Musím povedať, že sme spolupracovali na téme viacročného finančného rámca s parlamentom najúžšie spomedzi všetkých doterajších predsedníctiev. Situácia teda je komplikovaná, ale dúfam, že Európsky parlament bude pokračovať v, v podobnom konštruktívnom duchu, v akom začal. Niektorí z vás spomenuli otázku nariadenia o európskom patente. A ja som si poznamenala všetky vaše výhrady a pripomienky k patentu, ale chcela by som pripomenúť jednu vec. Európa čakala viac než 30 rokov na riešenie a keď sa čaká 30 rokov, tak no, Eh, tak je jasné, že to riešenie, ktoré vznikne, musí byť určitý kompromis. Ja dúfam, že Európsky parlament o tejto veci bude rokovať aj v septembri a tiež dúfam, že Európsky parlament dostojí eh, svojej povinnosti a schváli eh, tento balík, aby to podporil rast a tvorbu pracovných miest v Európe. Niektorí z vás tvrdia, že to nestačí, že to nie je dosť dobré. A toto tu odznelo niekoľkokrát, ale chcela by som apelovať na to, aby sme si uvedomili, že e, by sme nemali sa snažiť o maximálne dobro, o dokonalosť, keď e, to jednoducho nie je možné a musí nám stačiť to, čo je len e, priateľné. Viacero vyhlásení z pléna tiež odznelo na adresu našej zelenej agendy. Viacerí z vás vieme, že nebolo ľahké ozeleňovanie pretláčať, presadzovať v čase ekonomickej krízy. Ale ja som napriek tomu hrdá na výsledky, ktoré sme dosiahli v tejto oblasti, um, najmä v oblasti mm, ekonomickej účinnosti. Uh, tiež uh, si cením osobitné právomoci udelené komisii a musím povedať, že prezident, predseda Barroso sa v Riu e, chopil týchto právomocí veľmi dobre a jeho odhodlanie presadzovať otázky ekológie e, svedčia o tom, že aj e, komisia má záujem tieto veci riešiť s veľkým nasadením. Takže, dámy a páni, Európska únia je najlepším možným a predstaviteľným rámcom na prekonanie problémov, ktorým čelíme dnes a budeme čeliť zajtra. Kríza, ktorá okolo nás zúri a riešenia, ktoré navrhujeme, ukazujú, že sa nie vždy zhodneme. Ukaz, preukazujeme solidaritu a mali by sme to naďalej robiť. Každý tu vie, že Európa čelí tejto kríze, ale rozhodnutia, ktoré podnikáme spoločne, by nás mali vyviesť z tejto krízy, aby nám mali zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Ja dúfam, že nás budete hodnotiť na základe našej schopnosti spolupracovať a hľadať kompromisy, pretože politickí lídry v súčasnosti sú hodnotení a majú byť hodnotení podľa výsledkov a nie úmyslu. Európsky občania od nás očakávajú to, aby sme ukázali konkrétne výsledky, aby sme ukázali riešenia a my sme sa snažili e, túto povinnosť počas uplynulých šiestich mesiacov naplniť. A môžem prislúbiť, že sa o to budeme snažiť aj v budúcnosti. Takže v Európe po tých tmavých časoch z uplynulých rokov snáď budeme môcť vnímať nejaké rozjasňovanie medzi oblakmi, e, ktoré nám prinesie rast a zvýšenú prosperitu. Ale, urobím, ale dosiahneme to len, ak budeme pracovať spoločne. Ja vám chcem za vašu spoluprácu srdečne poďakovať. Ďakujem veľmi pekne, pani premiérka, za vaše slova vážené dámy a páni, tým ukončujeme rozpravu k hodnoteniu dánskeho predsedníctva a prerušujem zasadnutie na niekoľko minút. So. Herr äh, Minister Wammen, ich. Áno, pán minister wammen stole. Môžete si sadnúť. Thank you very much. So, meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wir Dámy a páni, a zaujmite prosím miesta, budeme pokračovať